Ok. Super. Ah, Bien, mes chers collègues, je vous invite. Milí kolegovia, eh, prosím vás, eh, pripravte sa, máme eh, veľmi plný pracovný program a musíme skončiť naozaj o 11. Séance est ouverte. E, otváram zasadnutie. Ak nie sú námietky, tak považujem e, program dnešnej schôdze za schválený. Chcel by som vám, e, sa s vami podeliť o dobrú správu. Jednu dobrú mám a druhú menej dobrú. Tá dobrá po mnohých zvratoch konečne sa dospelo k dohode FC2 predsedníctvo nedokázalo uzavrieť dohodu počas e, trialógu v Štrásburgu. Koreper nakoniec akceptoval e, túto dohodu a tá bola formálne schválená na Koreperi 8. novembra, teda včera, a na pléne v decembri budeme o tom hlasovať, pričom vstúpi do platnosti v roku 2018. Ja chcem poblahoželať kolegovi Fernandezovi, Jose Manuelovi Fernandešovi, ktorý tu dnes do poludnia nie je, e, pretože má iné povinnosti. Tá menej dobrá správa sa týka zmierovacieho konania, ktoré začalo 6. novembra. Dnes o 11.30 e, prebehne trialóg e, na rade Komisia bola veľmi usilovná. Určite si spomeniete, že v pondelok nám komisár povedal, že nám veľmi rýchlo e, známi to, čo by mohol byť dokumentom, ktorý by navrhoval kompromisy a závery. A už v útorok ráno sme tento dokument mali k dispozícii. Tento dokument však úplne ignoruje e, lektúru parlamentu, alebo teda v ní interpretáciu parlamentu a um, on, nedošlo tam k tomu pochopeniu toho, že e, akceptovaním revízi, tej priebežnej revízie sme stratili e, celú, celý negociačný priestor až do konca tohto viacročného finančného rámca. To znamená, že e, to zmierovacie konanie sa nezačne v najlepšom duchu ale je to tá prvá etapa. Ja som sa včera večer stretol e, s komisárom, aj s kolegom Murisanom. Mm, komisár nám povedal, že to je tá prvá etapa a že nám ešte poskytnú ďalší dokument. Čo je však e, ho, e, dôležité je, aby sme sa snažili udržať tú e, maržu, e, ten rámec flexibility, lebo možno, že e, E, v budúcom roku tam budú tie 3 miliardy pre Turecko. E, pôvodne sa predpokladalo, že rozpočet Európskej únie tam dá 1 miliardu a členské štáty 2 miliardy. Ale teraz to vyzerá tak, že členské štáty e, neposkytnú nič a treba nájsť v rozpočte únie 3 miliardy. To stiažuje našu situáciu, pretože si treba položiť otázku, že či je tento návrh rozpočtu úprimný, lebo tam vlastne e, nie je táto vec zohľadnená. Takže sme teraz v takejto situácii. My dúfame, že 17. novembra dokážeme e, uzavrieť naše rokovania. To bude v piatok. My sa budeme presúvať zo Štrasburgu do Bruselu, aby sme sa mohli zúčastniť zmierovacieho konania. Dúfajme, že dospejeme k záveru, ale máme isté vážne pochybnosti. Samozrejme, že vás budeme informovať o vývoji našho, nášho rokovania. Myslím si, že dnešný trialog bude krátky, pretože rada ešte stále nemá negociačný mandát a stále zotrváva na tej pozícii, ktorá už teraz vlastne nevyzerá taká, že by sa chceli priblížiť e, k stanovisku parlamentu. No a teraz by sme prešli k nášmu, e, našej časti hlasovania. Počkáme ešte niekoľko minút, pretože to bolo na programe o deviatej. Prosím vás, pripravte si hlasovacie karty. E, preskúšame si fungovanie hlasovania. Otváram hlasovanie.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 Všetci ste e, simulovali hlasovanie? Ešte stále očakávame e, nejaké hlasy. Áno, ja už som odhlasoval. Ça se voit pas? Ah oui. 18 Bon, eh bien, le scrutin est clos. Končím hlasovanie. veľmi pozitívne hlasovanie, 16 za, 1 proti. Bien, nous avons à nous prononcer sur... A teraz budeme hlasovať o správe Daniele Vioty, to je Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. Almaviva. Pozmenujúci návrh 1, kto je za? Um, chcel by som spresniť, že poz, je to pozmenujúci návrh číslo 1 s ústnymi pozmenujúcimi návrhmi. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválený pozmenujúci návrh 2 za. Aj tam je ústny pozmenujúci návrh, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý trojka za, proti, zdržali sa prijatí, 4 za, proti, zdržali sa prijatí, 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý, 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. A teraz budeme hlasovať o celom texte menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Nemáte kartu? Výborne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 Jeden, jedno hlasovacie zariadenie nefunguje. GUE. Hlasovacie zariadenie GUE. Madame Dieu, vous n'avez pas pu voter Nemohli ste hlasovať? Povedzte, ako ste hlasovali. Bon, le scrutin est clos. Končím hlasovanie. 16 za, 3 proti, 1 zdržanie sa. A pani Toma, vy ste hlasovali za, pani Guillaume za, 18 za, 3 1. Gratulujem e, pánovi Viotimu. Sur le rapport de Jens Geyer, l'agence pour euh, les, les suites euh, des criminels, des justiciables, euh, notamment euh, des apatrides. Amendement numéro 10, qui est pour Qui est contre Qui s'abstient Pozmeňujúci návrh 11, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, odmietnutý 12 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 13 za, proti, zdržali sa, schválený, 15 za, proti, zdržali sa, e, prijatý, kompromis 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý, pozmeniť návrh 2 odpada, e 14 tiež odpada, pozmeniujúci návrh 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý 16 za, proti, zdržali sa, prijatý 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijatý. Pozmenujúci návrh 6 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmenujúci návrh 17 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 18 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 7 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 19 za. Proti. Zdržali sa prijatý. Osmička za, proti, zdržali sa, prijatý. 20 za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz e, máme úvodné ustanovenia, pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, prijatý, pozmeňujúci návrh 9 za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz hlasujeme menovitým hlasovaním o takto pozmenenom texte. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 19.3. Pani Toma proti, za 20. Pani zdržanie sa 23.1. Gratulujem Jensovi Gajerovi. A teraz mu dávam slovo. Ale ak mu to nevyhovuje, tak e, môžem dať slovo komisii. Monsieur Jurel, sur ces transferts. Pán Jurel, e, k tomuto transferu. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Ja to chápem tak, že chcete, aby som uh, odprezentoval všetky transfery na jedenkrát. No dobré, transfer číslo 19. To je jednoducho rozpočtové um, mobilizácie eh, Fondu na prispôsobenie globalizácie, o čom pred 10 minútami hlasoval tento výbor, takže je to štandardný transfer z rezervy do hlavnej rozpočtovej položky. Transfer číslo 21, ten sa týka mobilizácie 18 miliónov v záväzkoch z núdzovej e, rezervy a tiež presun 26 miliónov z iných e, rozpočtových e, riadkov. E, má sa tým posilniť spoločná zahraničná bezpečnostná politika. E, pred letom výbor hlasoval a schválil transfer číslo 9, v ktorom sme presunuli 85 miliónov z rozpočtu spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky na financovanie nástroja pre utečencov v Turecku. To bolo naliehavé, vtedy som vám vysvetlil, že prehodnotíme situáciu Eh, rozpočtu SZBP neskôr v priebehu roku. To sme robili teraz. Eh, podarilo sa nám identifikovať potreby, eh, podarilo sa nám nájsť spôsoby presunov a preto ehm, požadujeme mobilizáciu 18 miliónov z núdzovej rezervy na pomoc. No a po, alebo ak toto bude schválené, tak v rezerve na núdzovú pomoc ostane na tento rok ešte 61,7 milióna, čo podľa nášho názoru je viac než dosť na pokrytie predpokladaných potrieb. Transfer číslo 23 je trans, žiadosť o transfer presunutie z rezervnej horiadku eh, do operačného riadku rozpočtového zriadku, teda eh, rybolovnú politiku, je implementácia štyroch dohôd rybolové s Mauritániom, Mauriciusom, Sejšelami a Kiribati. Toto musí byť schválené do 15. novembra správneho hľadiska. Preto ďakujem pánu Gajerovi za to, že to zaradil na program tohto výboru, tak aby sa toto hlasovanie mohlo uskutočniť včas. Transfer číslo 24 je návrh komisie presunúť finančné prostriedky ktoré stali prístupné v riadku e, platov komisie na pokrytie potrieb IT v súvislosti s digitálnou transformáciou, aby sme komisiu pripravili na digitálne pracovisko v budúcnosti a rovnako by sme vás chceli požiadať o prostriedky, aby začalo nahrádzanie rozpočtového systému ABAC komisie ktorý sa blíži ku koncu svojej životnosti. Že tieto prostriedky sú v rámci platov dostupné, sú také, že sa nám nepodarilo e, rekrutovať e, kandidátov tak rýchlo, ako sme chceli z rezervných zoznamov. Transfer číslo 28 je žiadosť posilniť o približne 7 miliónov záväzky celných programoch, tak aby sme umožnili komisie, komisie splniť termíny, ktoré sú stanovené v ko- colnom kódexu únie a našli sme isté presuny na to, aby toto financovanie byť uvoľnené hlavne z agentúry pre chemikálie a tiež sú tu malé presuny z agentúry EASA a z Office de Publication transfer číslo 29 je návrh posilniť program pre jedlo a krmivá a je to na pomoc, aby sme pomohli financovať opatrenie proti vtáčej chrípke. Rovnako sme našli presuny na to, aby sme pokryli tieto výdavky z núdzového nástroja na podporu a pomoc a z Európskeho mechanizmu civilnej ochrany, e, kde finančné prostriedky, ako už je jasné, teraz nebudú potrebné. A posledný transfer na vaše zváženie je transfer číslo 30. To niečo, čo sa opakuje každý rok. Komisia navrhne, alebo navrhuje koncom roka presunúť všetky administratívne podporné výdaje, ktoré nie sú potrebné e, v rozpočtových riadkoch a na operačné riadky, kde sa dajú využiť v prospech programov a to sa týka hlavne posilnenia operačných riadkov e, Horizontu 2020, ITER, CEF a COSME tiež. Ďakujem pekne, predseda. Merci, Red, pour... Euh, Ďakujem za tieto spresnenia. Pozmeňujúci návrh 30 e, potrebuje ešte e, kredity. Pán Gajer, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Z môjho pohľadu väčšina transferov, ktoré navrhuje komisia, sú bezproblémové a tie by som odporúčil aj prijatie. V prípade dvoch by som požiadal o odloženie, pretože e, ešte potrebujeme objasniť pár vecí. 19. ten sme práve politicky schválili. To je správa kolegu, kolegu Jotyho. Bolo by nekonzistentné, keby sme to neschválili. Trochu problematické je to v prípade DEC 21 Situácia je taká, že z tohto rozpočtového e, riadku z DEC 7 boli stiahnuté finančné prostriedky, e, pretože komisia to odôvodnila na tomto mieste tak, že peniaze tam nie sú potrebné. Teraz tam sú potrebné, no ja nehovorím, že v zásade to je nemožné, ale nie je to nevyhnutne veľmi presvedčivé, presvedčivá to voľba rozpočtu a preto ja by som chcel ju e, požiadať ešte o vysvetlenie, aby sme pochopili, čo to je, pričom to zapadá do veľkého systému. Prezident Artuj hovoril o predlžení nástroja e, pre utečencov v Turecku, takže táto vec sa zapadá do toho, že všetky nástroje zahraničnej politiky sme dôkladne eh, preskúmali a zistili, či sa dá uvoľniť eh, pre nástroj pre utečencov v Turecku. To by sme mali ešte politicky prehodnotiť, akým spôsobom to vyriešime. 23 neproblém, bez problémov, 24 bez problémov, 28 opätovne trošku problematické, no ja sa teším, že ECHA e, príjma poplatky, aby sme e, z toho mohli pokrývať rozpočtové potreby. To je dobrá správa, pretože to je základná myšlienka, ktorú sledujem už e, odkedy som spravodajca pre agentúry. Že tam, kde nejakým rozumným spôsobom, a bez toho, aby to spôsobovalo problémy, môžeme zvýšiť poplatky, tak by sme ich mali vyberať a využívať to, aby sme viac zaťažili klientov agentúr a odľahčili európsky rozpočet. Ale čas, čo sa týka EASA, to nie je pre mňa až také bezproblémové, pretože ešte nie je pre mňa úplne jasné, kedy agentúry boli informované o tomto transfere, keďže EASA vykonáva pilotný, e, pilotný pokus, na ktorom sme sa spoločne dohodli a minimálne stav z dnešného rána je taký, že EASA na tento pilotný pokus peniaze potrebuje a preto by som chcel požiadať 28 zamietnúť, 29 prijať, DEC 30 tiež, ale ja to chcem ešte spomenúť, tak aby to kolegové počuli, že v súvislosti s DEC 18 komisia myslela, že ITER nepotrebuje dodatočné prostriedky teraz dostanú prostriedky, nie transfermi z iných oblastí, ale z ich vlastného administratívneho riadku. A to je pekné, ale keď ITER na konci roka nebude potrebovať tie peniaze, tak sa to vráti naspäť členským štátom. A keď ITER by spotreboval tieto finančné prostriedky, tak mám otázky o návrhoch komisie na príspevky, ktoré má e, IT poskytnúť na ciele. Ja chápem komisiu a ja e, prečo členské štáty prečo sa s ním takto rokuje. To sa podobá na taký paplón, že keď si ho vyťahneme na hlavu, tak sú zase neprikryté nohy a naopak. Na druhej strane však Európska únia má poverenie členských štátov implementovať a financovať politiky, no a tam, kde tie financie sú trochu komplikované, mali by sme o tom rokovať, pretože tie argumenty v rozpočtovom konaní by sme mali použiť, aby sme členským štátom vysvetlili, ako ich postup politiku nielenže neulahčuje, ale práve naopak komplikuje. Ďakujem. Ďakujem, pán spravodajca. Pán všeobecný spravodajca za rozpočet 2017, tak vy si želáte odloženie transferu 21-22. A teraz dávam slovo Monike Holmajer. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám ešte jednu dodatočnú otázku pre komisiu. Ja som dozvedela, že v prípade budov, týka sa to budú 24, je množstvo e, nových bezpečnostných výdavkov, hlavne krajina, ktoré e, sú také problematickejšie, dôležité, aby sme sa tu neobjavili problémy, pretože mnohé budovy e, musia byť rekonštruované, aby, aby zamestnanci mali och- boli dostatočne chránení. A ešte čo sa týka agentúr, na doplnenie Jens, ja mám trochu obavy z toho ľubovoľne zvyšovať zvyšovať poplatky, pretože my sme nechceli malé stredné podniky, startupy zavaliť poplatkami, čiže nie na úkor podnikov, ktorí sú nútení nechať si autorizovať a povolovať svoje chemické receptúry, tak startupy, malé a stredné podniky zaťažovať poplatkami, takže nakoniec už nebudú môcť podávať žiadne návrhy žiadosti a to je v krajinách, kde sú hospodárske problémy, ale inak aj vo všetkých krajinách to je problém. No a čo sa týka EASA, tak tiež úplne súhlasím, že tým neboli spojené zvyšovanie poplatkov, pretože my tu realizujeme transfer, takže tomu sa musíme vyhnúť. Chcem, aby tu boli transfery a potom eh, podniky tiež môžu byť eh, budú musieť platiť vyššie poplatky. To sa mi nepáči. Ďakujem. Slovo teraz dostáva eh, pani predsednička Gresle. Ďakujem pekne. Ja ďakujem spravodajcovi za jeho analýzu, ktorú, s ktorou úplne súhlasím. Mám pár otázok k tým transferom. Dek 21 je zabavné, že v júni sme vzali um, peniaze z nástroja ehm, pre utečencov v Lorecku. Teraz sa tam vraciame to, tak som to nepredstavoval. Ďalej mám otázku. Dek 24 účtovný systém ABAC. Celkové náklady mi nie sú úplne jasné. Ja som nenašla tie čísla, že tento systém treba modernizovať, to je úplne jasné. Doskajte by ste nám, nás mohli informovať o investíciách do roku 2022 e, na tento systém a ako budú tieto investície vyzerať, to by som privítala aj pre ďalšiu prácu. No a mám ešte otázku. Dek 28, celný kódex. Veľmi pekne vysvetľuje, že členské štáty sa dohodli na novom systéme kontroly dovozov. Uh, predlžite uh, po roku 2020. Prečo musí byť teraz ten starý systém modernizovaný za 21 miliónov? 31 miliónov. Ja to nepovažujem za dobrý, dobrý nápad. Mohli by ste nám to vysvetliť. Nemali by sme o tom ďalej diskutovať na to, aby sme na rade našli lepšie riešenie. Ďakujem, pani Gresle. A teraz požiadam pána Rela, aby odpovedal na otázky, ktoré tu odzneli. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že za komisiu môžeme akceptovať, že návrh pána Gajera eh, posunúť eh, hlasovanie o DEC 28. Viem, že tu, vidím, že tu bolo viacero otázok k tomu, takže môžem neskôr za, za, zareagovať na, môžem zareagovať na otázky pani Gresle a Holmajer, čo týka DEC 21. To je pre komisiu trochu problém, pretože my skutočne potrebujeme finančné prostriedky aby boli dostupné na to, aby sme mohli financovať misie SZBP, ktoré majú byť e, financované, musia byť uhradené v nadchádzajúcich týždňoch. Pán Kristian Munier, doci oddelenia, tu som, no, ktorý vás budem môcť o tom informovať trochu lepšie, ale rád by som trochu vysvetlil situáciu. Ja chápem, že sú tu isté nejasnosti. Pred letom sme vám navrhli, aby ste súhlasili, že prevedieme 85 miliónov rozpočtovej línie SZBP na financovanie nástroj pre utečencov v Turecku. Bolo to potrebné na pomoc sírskych detí v Turecku, ktoré potrebovali školu, aby bola postavená. Takže na tom sme sa dohodli. No a vtedy komisia povedala, že môžeme urobiť, pretože nevieme, aké budú dodatočné potreby alebo aké budú potreby pre rozpočet CZBP eh, v priebehu tohto roku. Bolo ešte príliš skoro mať jasný názor na to. Ale o 4 mesiace neskôr teraz sa situácia vyjasnila. Viaceré nové misie boli prijaté, rozhodlo sa o nich a teraz je jasné, že rozpočet CZBP potrebuje posilnenie. Avšak skutočnosť, že toto sme posunuli o 4 mesiace rozhodnutie, tak sa nám podarilo identifikovať eh, viacero eh, potrebných finančných prostriedkov, presuny a rovnako spomenami z predchádzajúcich misií. No a výsledkom toho len 18 miliónov mobilizácie eh, alebo 18 miliónov potrebujeme z mobilizácie núdzovej pomoci. Viem, že toto je úplne bežné a chápem váhavosť členov tohto výboru a rada tiež bola podobne váhavá, kritická. My sme si túto kritiku veľmi dobre zaznamenali a v budúcnosti to budeme veľmi, veľmi pozorne zvažovať ako cestu, ktorá nie je optimálna. A ja by som vám chcel požiadať, aby ste hlasovali dnes. A ak mi dáte ešte jednu alebo dve minúty, tak eh, kolega vysvetlí, prečo je to nevyhnutné. Pokiaľ ide o 21, tak um, tam máme vlastne ve, obme, ve, reze, obmedzené zasadnutie a tam sa zúčastňuje aj pán Mekalister. Uh, a minul, na minulom zasadnutí sa skonštatovalo, že je tam deficit 50 miliónov. Táto situácia bola kritizovaná a pán Ren e, sa vyjadril, že je to naliehavá situácia, aby tieto e, rozpočové prostriedky boli dané k dispozícii. Nech sa páči, pokračujte. Oui, merci, Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o naliehavé prípady, my tu máme tri veľké misie CFSP, ktoré treba obnoviť od, do začiatku decembra, a teda najmä e, Gruzínsko, Líbiu a Ukrajinu. My sme už financovali e, e pred týmto posilnením e, misiu v Iraku. O tom pred dvoma týždňami rozhodla rada a teraz už sa to Ehm, pripravuje. Je to nová misia, ktorá na začiatku roka nebola plánovaná, takže tam nebola veľká viditeľnosť, pokiaľ ide o rozpočet spoločnej bezpečnostnej a <clears throat> politiky a ehm, teraz už je to viditeľné, do konca mesiaca to bude viditeľné. Máme tu tieto tri veľké misie, ehm, ktoré si vyžadujú okolo 80 miliónov E, eur, zostali nám nejaké rozpočtové prostriedky, ale nutne potrebujeme e, toto posilnenie, pretože viete, že v teréne máme viacero e, stovák zamestnancov a ľudí, ktorí potrebujú prostriedky. Nech sa páči, pán Reo, môžete pokračovať. Ďakujem pekne. Boli tam ďalšie otázky týkajúce DEC 24 a DEC 30. Pokrytie o DEC 24 pani Holmajer položila e, otázku týkajúcu sa obav e, bezpečnosť budov. Chcem vás len ubezpečiť, že sme urobili odhad tejto rozpočtovej linky. E, na tento rok je spotreba prostriedkov nižšia a dôvodom nie je, že by sa prostriedky nevyužívali, ale E, súvisí to napríklad s hodnotou eura, ktoré, e, ktorá sa zvýšila e, v porovnaní s tým, kedy bol navrhovaný rozpočet, takže to čisto ehm, výsledky kurzu meny a môžem vám poskytnúť bližšie detaily k tým projektom ABAG, ako ste ma požiadali, je to možné. A potom ostáva už len jedna otázka pána Gajera k 30. Pokiaľ ide o ITER, plne chápem, že toto nie je veľmi transparentné v prezentácii, ale o čo tam ide je, že jednoducho identickú sumu 1,1 e, milióna presúvame z administratívnej e, do operatívnej e, linky, ako viete. Takéto presuny nemôže urobiť samotná komisia, na to potrebujeme intervenciu rozpočtovej autority. Ale pokiaľ ide o celkovú spotrebu ITERu, tam sa nič nemení. Nie je tam ani nadmerná, ani e, príliš malá implementácia. Jednoducho ide iba o transfer z administratívnej do operatívnej oblasti a ide o sumu 1,1 milióna. Ďakujem, pán predseda. Rel. Ďakujem, pán Rel, pán spravodajca. Pani Gresle? Mala som ešte otázku k celnému colnému e, systému k DEC 28. Ďakujem. Euh, e, ak, e, pán Rel, ak nemáte nič proti tomu, môžeme odložiť hlasovanie alebo môžete odpovedať na otázku pani Gresle? Nech sa páči, dávam vám slovo. Uh, given that we will, or I can, or we can provide some uh, some elements in writing to her, if that is acceptable. Ceci satisfait, Madame Gressler. Parfait, Monsieur le rapporteur. Uh, uspokojí vás to, pani Gresle? Dobre, uh, nech sa páči, pán predseda. Uh, takže k vašej argumentácii k, k, k 21 tomu nerozumieť. Ak máme mať zodpovednosť e, za rozpočet, e, pokiaľ ide o zadržiavanie prostriedkov, a odôvodňovanie teda nebezpečnosti. No to sa mi veľmi nepáči. Nie, nie, nie, nepáči sa mi to kvôli postupom komisie, ale skôr e, vašich kolegov z rády. My tieto operácie robíme, lebo ráda nie je schopná dať dispozícii čisté, e, teda čerstvé finančné prostriedky e, pretože tu jednoducho vyvstali e, nové politické situácie, s ktorými sme na začiatku e, nerátali. To je výsledkom teda eh, prvej eh, facility pre eh, Turecko. Prosím, predstavte si, čo sa tu deje, keď by sa mali presadiť názory niektorých členských štátov, že tá budúca tranža tých troch miliard sa má financovať plne z rozpočtu Európskeho parlamentu tak potom e, ja na to nemám, nemám na to chuť, potom budú tie ďalšie rokovania naozaj oveľa komplikovanejšie, oveľa horšie, takže ja mám návrh pre e, výbor prijať všetky e, presuny prostriedkov s výnimkou transferu 28. Ďakujem. Ďakujem, pán správodajca. Takže odstraňujeme naše výhrady a ja súhlasím, že je to naozaj naliehavá situácia, paradoxná situácia, pretože je to neustále neplnenie rozpočtu, ale tento rok situácia sa zmenila a rozpočtové prostriedky, ktoré boli alokované, e, vlastne sú nedostatočné. Je tam deficit okolo 50 miliard. Pán spravodajca, môžeme hlasovať en block o všetkých e, transferoch okrem 28, ktorá sa odloží. Budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali? Áno. Končím hlasovanie. Alors, Madame euh, Thomas, vous avez... Pani Toma, hlasovali ste za, pani Vios tiež, takže 23 hlasov za, 3 proti, nikto sa nezdržal. A teraz dávam slovo pánovi Tarandovi o transferoch v iných sekciách. Nech sa páči, pán spravodajca. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Prosím, e, dovolte mi e, stručný úvod, ktorý e, sa zdá byť neprepojený s tými transfermi, ale v podstate je to s tým prepojené, pretože pred 28 rokmi Eh, začala miznúť, začal miznúť berlínsky uh, eh, Vajdens, Maňka, eh, pán Zdechovský a ja tým pádom môžeme byť medzi uh, vami uh, v tejto miestnosti pani Gresla so všetkými ostatnými, takže bola to veľmi dôležitá udalosť, pokiaľ ide o európsku jednotu a hodnoty. Avšak e, nie sme tu pre, preto, aby sme akceptovali všetky praktiky, ktoré vyvinuli staršie členské štáty a to sa týka jedného osobitného transferu, ktorým sa zaoberá môj kolega z výboru regionov. Ide o, o december 1. 2017 Viem, že sú tu odlišné názory, ale rád by som e, zopakoval, ako ja chápem veci. A ide tu o to, že inštitúcia mala na začiatku roka rozpočet, s ktorým mala byť schopná e, pokryť e, napríklad aj podujatia pre jednotlivé politické skupiny, eventy, žurnalistické a podobne. Takže všetko, čo e, malo sa využiť na komunikačné účely a projekty, pretože naše inštitúcie sú schopné komunikovať e, v takom rozsahu, že už nikto nie je schopný e, nám načúvať. Viem, pani Holmajer, že vy nesúhlasíte. <clears throat> Môžete vyjadriť svoj nesúhlas, ale prosím, počúvajte, teda môj pohľad na vec. Rozpočet potom, keď sme tu mali finančnú krízu, sme sa dohodli, že tu budeme mať e, e, redukciu počtu personálu o 5% za 5 rokov a tak ďalej a tak ďalej. A ešte stále vidíme, že tu máme zdroje, ktoré môžeme ušetriť, e, ktoré v podstate nevyužívame. A možno sú lepšie spôsoby, ako využiť tieto zdroje, než na komunikáciu a otváranie zastúpení a v zamestnávaní ľudí, ktorí budú tweetovať. Som si úplne istý, že Twitter ako e, fenomén sociálnych e, e, médií podporuje naozaj nepochopenie a analfabetizmus. Nerobí nič dobrého. Nebudem tu spomínať menovite prezidenta USA a jeho účet na Twitteri Um, takže výbor regionov ehm, by sa vedel zaobísť bez tohto transferu a nejako by to neuškodilo. Ale toto je môj osobný pohľad na vec. Ďakujem vám všetkým za to, že ste si vypočuli môj názor a poďme hlasovať. Sú tam aj ďalšie, e, nie sú tam ďalšie otázky, ktoré budú problematické. Ďakujem, pán spravodajca. Kto si želá vystúpiť? Pani Holmajer. Nechcela by som len e, stručne povedať, že potom, čo výbor regionov o tom e, spoločne rozhodol, je to k dispozícii v rozpočte e, keď ich kritizujeme, že zle kritizujú, oni sa následne snažia komunikovať lepšie. To E, nemá ísť len na tweetovanie. Váš názor na Twitter zdieľam mimochodom, ale nejde tu len o Twitter. Takže myslím, že by sme mali trošku rešpektovať rozhodnutie grémy výbora e, regionov. E, nespôsobuje to nejaké dramatické rozvrátenie rozpočtu. Merci. Qui d'autre souhaite... Ďakujem, že vás ešte niekto iný vystúpiť. niekto. Takže Teraz budeme hlasovať. Elektronicky sa vyjadríme k transferu v prospech výboru regiónov 2017. E, Otváram hlasovanie. E, všetci odhlasovali. Končím hlasovanie. Pani Toma, hlasovali ste za, pani Vie tiež. Takže 18 hlasov za tento transfer, 6 proti, jedno zdržanie sa. Správodajca nás informoval, že ostatné žiadosti o transfer e, nie sú problematické a on si myslí, že môžeme ich odsúhlasiť. Nie je potrebné hlasovanie. Ak nie sú námietky, môžeme ich považovať za schválené. A teraz dávam slovo Monike Holmajer, aby nás oboznámila e, s témou, ktorá e, by mala poskytnúť viac e, info, na základe ktorej by sme mali dostať viac informácií o tejto téme. Vážený pán predseda, v prípade budovy dnes o téme, ktorú som hlasoval už pred pár týždňami, projekt EKA Aktuálna situácia, aj ktorá sa nachádza v Helsinkách, je taká, že majú e, zmluvu e, do konca roka 2018, Musia sa teda rozhodnúť, či ostanú v budove, alebo e, či sa presťahujú z tohto dôvodu. EK zahájilo veľmi podrobný postup s kontaktom na viac než 100 firiem s nehnuteľnosťami, napokon ehm, sa ich pozornosť sústredila na novú budovu. Stručne k starej budove. Posledná renovácia eh, bola v roku 1980, takže je zrejme, že by bola potrebná kompletná rekonštrukcia dnes eh, s veľmi eh, komplikovanými renovačnými prácami na dva roky by museli tak či tak opustiť úplne budovu, inak by rekonštrukcia nebola možná, potom by sa znova nás museli nasťahovať. Takže preto sa EKA myslím, že právom rozhodla pre hľadanie novej budovy. Nová budova je v Helsinki Central Business District, e, e, pozostáva z dvoch oddelených budov aj e, e teda e, dvoch ďalšie zariadení e, malo by ísť o zmluvu od roku 2020 do roku 2030 s možnosťou o predlženie o ďalších 5 rokov. Budova bude postavená v roku 2019, teda bude úplne nová, ktorá bude plne zodpovedať potrebám EK. E, celková plocha je optimálnejšia než v starej budove. Celková plocha bude mať 18 tisíc. Predtým to bolo 24 tisíc e, metrov štvorcových, pretože tam boli e, vlastne e, nevhodne úplne navrhnuté priestory, preto tam bola taká veľká plocha. Takže celkovo ročné celkové náklady, vrátane všetkých e, e, e, nákladov na prestavbu by boli 8, celé niečo milióna eur, takže by to bolo lacnejšie než predtým a keď sa znižujú náklady, nemali by sme byť proti tomu, ale mali by sme byť za to. Mala by som akurát návrh, či by výbor súhlasil s tým, že pán predseda a ja v mene výboru by sme v dvoch bodoch e, vyjadrili odporúčanie pre Eku. a to, že tam nie je žiadna e, možnosť e, prerušenia, takže a ak by sa prerušila e, zmluva skôr než o tých 10 rokov, museli by sme splatiť buď 80 alebo 100 e, týchto prostriedkov. Toto je jediný kritický bod pre mňa alebo by potom museli hľadať nejakého ďalšieho nájomcu, ktorý by ich zastúpil. Um, Napríklad aj keby bol e, čas dva roky na hľadanie nového nájomcu, nemal by mať e, prenajímateľ e, právo pýtať 80 nájmu. Takže ak by ste súhlasili, tak by sme takéto odporúčanie zaslali EKE. A po druhé, ak by malo, e, malo dôjsť k odkúpeniu, je tu totiž to aj možnosť odkúpiť budovu v určitom čase, mala by tu byť zabezpečená možnosť preskúmania trhu, či by tá e, cena e, zodpovedala aktuálnej trhovej, alebo či by nebola príliš vysoká. Takže aby sme tam dali podmienku takéto analýzy pred pristúpením k odkúpeniu utrpeniu. To by bolo všetko e, z mojej strany. E ja by som teda odporúčala, aby ste hlasovali za a teda, aby ste nám dali splnomocnenie, e, aby sme zaslali aj ten príslušný list. Ďakujem vám za vysvetlenia, pani správodajkyňa. Vaše stanovisko je presvedčivé a my súhlasíme s týmto návrhom listu, kto, o ktorom ste vraveli. Pán Taran, máte k tomu e, nejakú pripomienku? Ďakujem. Chcem vás, eh, eh, eh, pani spravodajkyňu, poinformovať, že keď sme sa uh, uh, hrali s mojim priateľom uh, fínsku verziu Monopoly, v Ononkotu a Runonkotu a Bulvári boli tie najdrahšie budovy Takže myslím, pani spravodajkyňa, že robíte tú správnu vec. Merci, monsieur Tarant. Ďakujem, pán Tarant. Uh, uh, uh, ale určite treba kupovať to lacnejšie a ona, tá, tá cena sa potom uh, bude tak či tak zvyšovať. Je to lepšie, než kupovať mm. hneď uh, to, čo je drahé. Áno, aj to bol príspevok do diskusie môžeme si predstaviť e, takéto výdavky e, a, a, že by sme v Európskej únii hľadali, ktoré miesta sú najlacnejšie. No, to by bolo zaujímavé, ale to by si vyžadovalo revíziu našej politiky agentúr a e, neprítomnosť pána Gajera e, si vyžaduje, aby sme e, E, to, prestali o tomto hovoriť a budeme hlasovať. Kto je? Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Pani Toma, hlasovali ste za, pani Vie tiež. Výborne. 24 hlasov za, 1 hlas proti. Pardon, opravuje sa pán predseda. 23 e, hlasov za, 1 proti, 1 zdržanie sa. K politike o, v oblasti nehnuteľnosti nie sú žiadne nové správy, Monika, takže tým pádom sme ukončili hlasovania. Ďakujem vám za účasť a teraz si vypočujeme nášho správodajca. Razvana e, Popu o e, mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa mobilizácii pre jednu akciu vo Fínsku. Nech sa páči, pán spravodajca. E, Ďakujem, pán predseda. V roku 2017 Fínsko požiadalo o finančný príspevok z Európskeho fondu fondu prispôsobenia mobilizácii. Ide tu o to, že 600 zamestnancov e, v západnom regióne e, Fínska stratilo zamestnanie v roku 2016. Tam začali byť poskytované personalizované služby e, prepusteným zamestnancom. Ehm, ehm, ehm, robil sa tam coaching, a ďalšie komerčné opatrenia. Tieto služby predstavujú 2 milióny 486 e, tisíc e, eur e, z fondu prispôsobenia sa globalizácii, takže pritom 76 ľudí, ktorých sa to týka, sú ženy. Takže vy teraz predstavujete vašu prvú správu. E, vy ste nahradili pána Negreska, ktorý e, je vo vláde. Prosím tých, ktorí opúšťajú miestnosť, aby to urobili diskrétne. A nech sa páči, pán spravodajca, dávam vám slovo. Takže tieto služby budú predstavovať 2 milióny 186 tisíc e, eur z Európskeho fondu prispôsobenia sa e, globalizácii. Pritom 76 e, zamestnancov, ktorí sa tu dotkne, sú ženy. Je tu jeden faktor, ktorý túto situáciu spôsobil. Je to existencia Ehm, online e, strán, predajných online strán, ktoré sú situované mimo Európskej únie. Táto situácia by, tejto situácii by sa mala venovať Európska komisia a, a mala by sa zaoberať e, programom digitalizácie obchodu, ale aj ďalších oblastí. E, týka sa to naozaj veľkého množstva ľudí, ktoré potrebujú pomoc, aby našli nové zamestnanie. Avšak e, e, je tu len 1600 eur v priemere pre každého prepusteného zamestnanca, to je veľmi málo. Práve z tohoto dôvodu E, sme sa rozhodli požiadať o urýchlenú mobilizáciu tohto fondu, aby sme mohli týmto zamestnancom pomôcť, aby to pokrylo obdobie až do 12. júla 2019. Ďakujem, e, kto si želá vystúpiť. Žiadne pripomienky. E, takže e, tu je jedna vec, ktorú opätovne spomenieme. Hovorí sa tu, že E, mnohí zamestnanci z veľkých distribučných centier, najmä hypermarketov, e, budú dotknutí reštrukturalizáciou, zatváraním servisov, pokladničky, pokladníci, tí budú nahradení robotmi a tieto supermarkety takisto začnú predaj online. No a to opätovne spochybňuje logiku tohto fondu prispôsobovania sa e, globalizácii, ktorá je naozaj vo veľkej miere e, e, používaná a ešte bude aj v budúcich mesiacoch a rokoch. Váš záver, pán spravodajca, kde vyzývate k schváleniu tejto dotácie, ja chcem iba dodať, že E, limitný termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 16. novembra 10.00. 20. novembra vo výbore pre rozpočet preskúmame pozmeňujúce návrhy a na mini plenárke koncom novembra tu v Bruseli budeme hlasovať. A teraz dávam slovo Marie Pierre vie, ktorá predkladá svoju prvú správu vo výbore pre rozpočet. Áno, ďakujem, vážený pán predseda. Áno, je to otázka tiež, ktorá sa týka Fondu prispôsobenia sa globalizácii. Je to 8. žiadosť Grécka a 5. ktorá sa týka maloobchodu. Myslím si, že táto žiadosť je odôvodnená znepokojujúcou situáciou v krajine. Je tam najvyššia miera nezamestnanosti v Európe, ekonomická recesia, veľká konkurencia, ktorá tento sektor e, postihla a e, e, globálny obrad v maloobchode sa znížil o 63% medzi 2008 až 2016. Toto sa týka deviatich podnikov, 727 prepustení a pritom 3 milióny by mala poskytnúť Európska únia. Chcem povedať, že tieto e, e podniky e, m, e, majú viac ako 80 zamestnancov, viac ako 55 rokov, ďalší sú ešte starší a ich budúce perspektívy v profesionálnej oblasti e, nie sú veľké a preto e, my pripomíname rovnako, že je tam dôležitá E, transparentnosť, e, e, spolupráca, inteligentná spolupráca s ľuďmi, ktorých sa to týka. Ja chcem tiež povedať, že veľká časť týchto fondov bude venovaná podpore vytvárania nových pracovných miest. Správa pripomína, že sociálna ekonomika má byť solidárna a kooperatívna a Ehm, treba hľadať alternatívne zamestnania a pracovné miesta, ktoré budú odolnejšie voči týmto konjunkturálnym krízam. Je to naliehavá situácia a je samozrejme tu potrebná e, schválenie. Chcem však zdôrazniť, že pokiaľ ide o naliehavé situácie, by bolo dobré zamyslieť sa nad koherentnou e, stratégiou aj v sociálnej oblasti, ktorá by zahrňala priemyselnú, obchodnú a rozpočtovú oblasť a bola by rovnako prepojená s, miestnymi, s miestnou situáciou. Ďakujem, ale rečník e, nemá zapnutý mikrofón. Pardonnez-moi, je félicitais notre rapporteur. Ja, ja som poblahoželal našej spravodajkyni, ďakujem jej nikto sa nehlási o slovo a všetci sú presvedčení, e, že e, argumenty sú správne. 10. novembra musia byť predložené e, pozmeňujúce návrhy, 20. novembra budeme hlasovať a na pléne budeme hlasovať o tejto téme koncom novembra, teda na mini plenárke. Teraz dávam slovo Tiemovi Veľkénovi, E, ohľadne Európskeho zboru Solidarity. Nech sa páči. Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne. E, tým sa pridávam k tým, ktorí prvú svoju správu prezentujú v Európskom parlamente, aby som rád povedal niečo o Európskom výbore Solidarity a vítam ten návrh, e, to smerovanie, špecifický právny základ na vytvorenie tu boli mladých, mladých, ktorí pracujú na zlepšení Európskej únie. To podľa mňa je veľmi kvalitebné návrh a hovorí, že financovanie na SC v roku 2018-2020 by, by mal zo 75% byť financovaný z presunov a hlavne z nasledujúcich programov Erasmus+, program pre zamestnanosť a sociálne inovácie, e, ochrany pred katastrofami, programu LIFE, Európskeho fondu pre polnohospodárstvo a Európskeho fondu pre polnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka len 25 e, by malo byť, by mali byť nové prostriedky podľa líny našej skupiny, ale tiež výboru pre rozpočet tak eh, ja vychádzam z jednoduchých princípov. Eh, nový program má sa nové peniaze. Tento princíp sa uplatnil aj v roku, sa uplatnil aj v roku 2018 a aj prijali sme počas posledného týždňa eh, na plenárnom zasadnutí. Ja po ozdaní môjho stanoviska som hovoril s kolegami a dostal som ďalšie detálne informácie od komisie, no a preto budem musieť ešte upraviť moju správu, čo sa týka presunu prostriedkov z programu Erasmus+. Pretože je jasné, že peniaze, e, ktoré budú vyňaté z programu Erasmus+, e, zodpovedú presne tej časti, ktorá sa teraz používa na Európsku dobrovoľníckú službu, a tam špeciálne na interné e, aktivity EÚ. Tak, aby zavedenie ESC vzalo aj e, funkcie Európskej dobrovoľníckej služby, keďže ich preberie, tak je tento presun akceptovateľný. Ale to platí len pre tento presun, Teraz z tohto programu, všetky ostatné programy e, musí ostať nedotknuté a musí platiť princíp nový program, nové peniaze. No z tohto dôvodu zmením moje stanovisko príslušným spôsobom a lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 14.11. To je na teraz odo mňa všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Medzi tieňovými spravodajcami je niekto, kto si želá vystúpiť. Pán Fernández je ospravedlnený, nie je prítomný. Pán Dupré? Áno, pán predseda. Ja som si so záujmom vypočul nášho spravodajcu, ale jeho argumentácia ma nepresvedčila. Ideme spustiť nový, komisia chce spustiť úplne nový program. My sme vždy hovorili, že Erasmus Plus bol absolútnou prioritou. A teraz nerozumiem v mene akej logiky treba použiť časť rozpočtových prostriedkov z Erasmus Plus na tento nový program. My rokujeme s radou v rámci trialógu a ja si myslím, že toto by mohla byť veľmi dobrá téma, kde by sme mohli zistiť, do, získať dodatočné prostriedky na financovanie tohto programu. programu. Ja chápem argumentáciu nášho spravodajcu, ale nesúhlasím s princípom, je to nový program a Neviem, prečo by sme mali oslabiť program, ktorý považujeme pre Európsku úniu za strategicky na to, aby sme z týchto prostriedkov financovali tento nový program. Takže ja e, nechcem prijať rozhodnutie skôr, ako nebude známe rozhodnutie e, trialógu a myslím si, že naša delegácia by mala trvať na tom, že financovanie nových programov by sa malo robiť s novými rozpočtovými prostriedkami. Ďalší rečník, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ja sa chcem ospravedlniť. Ja som dnes do obeda, bohužiaľ, som musel zúčastniť iného stretnutia, ktoré sa nedalo preložiť. Ja podporujem kolega Depreho. Tento program v podstate dobrá záležitosť, to je nepochybné ale o financovaní sa treba ešte pozhovárať. Pre mňa je trochu neprehľadné, odkiaľ zoberieme tieto prostriedky, pretože na jednej strane hovoríme, že potrebujeme peniaze, alebo tie peniaze v iných riadko sú absolútne nevyhnutné a keď sa objavia zazvolené nové návrhy, tak sa začnú presuny. Takže treba si jasne vyjasniť, čo sú priority a to musí byť smerodatné pre to, kde investujeme a na čo vydávame naše prostriedky. Ďakujem v mene GUE pani Vie. Žiadne pripomienky. Pán Tara e, si vzal dovolenku, sa rozlúčil. Dobre. Želá si ešte niekto vystúpiť? Pán Dopre, nie. To bola pán Jurel, nech sa páči v mene komisie. A nie, nie, pán, nech sa páči. Um, thank you. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručná pripomienka. Ak my presúvame financovanie z jednej, jedného oddielu FF2 na riadok, tak sa podľa mňa to dá odôvodniť, ak presunieme aktivitu z jednej časti do druhej. Takže myslím, že tým sa musíme zaoberať veľmi pozorne v svetle toho, čo sú aktivity v týchto návrhoch a čo snažíme využívať, pretože to je logický presun akéhokoľvek rozpočtu na akékoľvek úrovni, akékoľvek organizácie, či už je to e, Európska únia alebo niečo iné. Avšak eh, tak eh, to, čo má byť presunuté, sa nezhoduje s tou aktivitou a programov, eh, tak by sme to mali zamietnúť. A ak eh, máme nové programy, príjmané v tejto časti VFR, nedokážu prilákať nové financovanie, tak možno by bolo lepšie, aby tieto programy počkali až do ďalšieho VFR, namiesto toho, aby sa produkovali ďalšie programy, ktoré sú také zriedené a neefektívnejšie. Bolo by, to je to dobrá, dobrá príležitosť urobiť menej a urobiť to lepšie. Ale vo všeobecnosti s tým, čo povedal pán Volken, predstavenie svojej správy. Myslím, že treba sa zaoberať a prehodnotiť pozmeňujúce návrhy pozorne. E, ďakujem. Takto pán Urel, nech sa páči za komisiu. Ďakujem, pán predseda. Budem stručný. Myslím, že je dobré objasniť niekoľko elementov v reakcii na otázky poslancov. Poprvé, čo sa týka presunov z programu Erasmus, treba povedať, že 100% presunov je z e, peniazy, ktoré sa momentálne, momentálne sú určené pre Európsku dobrovoľníckú službu. A tieto aktivity sa navrhujú alebo je navrhované, aby ich prevzal Európsky fond Solidarity. Európsky zbor Solidarity, pardon. No a nie žiadny dopad na kľúčové Aktivity Erasmus súvisia s vyšším vzdelávaním, odbornou prípravou, školením. To chcem povedať veľmi jasne, pretože to je kľúčový komponent návrhu komisie. My sa nedotýkame financovania vyššieho vzdelávania v rámci Erasmus alebo odbornej prípravy a školení. Takže všetko to je financie, ktoré sú naplánované na využitie Európskej dobrovoľníckej služby ktoré aktivity predberie Európsky zbor Solidarity. Ďalšia vec, eh, to je, sú príspevky z iných riadkov, z iných položiek. Prichápenie také, že náš návrh je v súlade s uznesením Európskeho parlamentu zo 6. apríla tohto roka, kde parlament vyzval komisiu, aby dobrovoľnícke služby mainstreamovala do všetkých európskych programov, vrátane štrukturálnych fondov, program LIFE, uvedený špecificky, na to, aby sme mali jeden bod pre koordináciu. Takže je to v súlade s uznesením parlamentu. Sme predložili tento návrh. A teraz rád zodpoviem všetky ostatné otázky. Ďakujem, pán Rel. Vy sa vyjadrujete v mene generálneho riaditeľstva pre rozpočet, generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúrnu činnosť, pán Robert Franz. Good morning. I would just like... Dobrý deň. Rád by som e, doplnil to, čo povedal pán Orel z Digibadge. Žiadne ďalšie aktivity podľa, v rámci Erasmus Plus sa tento transfer, tento transfer sa aj nedotkne. No a týmto návrhom sa komisia snaží vytvoriť taký jeden vstupný bod pre e, aktivity Solidarity financované z rôznych programov komisie momentálne a cieľom programov, ktoré prispievajú do programov tie ciele sa neporušujú alebo sú v súlade s týmito programami a vzájomne sa doplňajú. Ďakujem pekne. Merci au fond. Ďakujem. Európsky zbor Solidarity. To je dobrovoľný európsky e, servis, ktorý treba rekvalifikovať. Pán Depre, nech sa páči. Áno, pán predseda, presnejší, presne tak. Ja by som e, chcel akceptovať logiku pána Urela, a z komisie, ktoré, a, tak, aby sme mohli dokázať, že prostriedky, ktoré sa teraz mobilizujú pre servis dobrovoľníkov a ktoré budú potrebné pre e, zbor Solidarity, sú tie isté. Moje hodnotenie, ale nie isté, že, som, že robím správne, e, že prostriedky na ten dobrovoľnícky servis sú teraz e, veľmi slabé vzhľadom na potreby a vzhľadom na to, aké prostriedky budú e, E, pridelené tomu zboru Solidarity. Takže ja by som sa chcel spýtať, že teraz nemáme toľko prostriedkov, ktoré sa môžu použiť pre dobrovoľný servis, ale keď sa navýšia, tak tam bude potrebné viac zdrojov na úkor zboru Solidarity. Správne som to pochopil. Ja trvám na tom Erasme, pretože my sme si tento rok pripomenuli 30. výročie Erasmu a e, od e, šéfov štátov a vlastne počuli, ako oslavovali, ako liricky básnili o tejto téme. A možno by stálo za to, aby sme sa ich spýtali, že, e, že či podľa nich je Európa euro a Erasmus. Veď Erasmus to je nástroj, ktorý frustruje, pretože menej ako 50 žiadostí je uspokojených, takže Mali by sme sa snažiť, aby sme neohrozili prostriedky, ktoré má Erasmus k dispozícii. želáte si upevniť, pán Durel? Áno, samozrejme, pán Dopre má pravdu, že prostriedky, ktoré sú disponibilné v rámci Erasmu pre dobrovoľníctvo, nestačia na pokrytie všetkých potrieb. A preto komisia navrhuje, čerstvé, e, reálne peniaze a, e, nas, a vlastne pres, presun e, z Erasmu nestačí, ale potvrdzujem, že peniaze, ktoré sa týkajú Erasmu, sa týkajú iba tých fondov, ktoré boli určené na to dobrovoľníctvo. To treba mať na zreteli. Ďakujem, pani Toma. Áno, veľmi stručne, pán predseda to, čo ma znepokojuje, ako aj vás, je skutočnosť, že e, pre Erasmus nemáme dostatočné rozpočtové prostriedky. Erasmus Plus bol vytvorený na začiatku tohto viacročného finančného rámcu najmä preto, aby sme e, ho rozšírili, lebo je tu tá veľká frustrácia, pretože Erasmus bol a je považovaný ako elitný nástroj, ktorý bol určený E, tej najvyššej kategórii študentov. My sme ho najskôr rozšírili, ale potreby a žiadosti o rozšírenie Erasmu naďalej prichádzajú a aj keď ja chápem argumenty komisie, e, že to, čo bolo e, odobraté z Erasmu, to bolo z inej politiky, ale nemali sme tieto prostriedky použiť radšej na tie nové, e, nové rozpočtové položky v rámci Erasmu a na nové položky by sme mali použiť nové príjmy, lebo toto sú nové to, lebo tu máme nové výdavky a nové presuny existujúcich prostriedkov. Takže ja si myslím, že nemali by sme len chrániť, ale mali by sme trvať na tom, aby fungovalo naďalej to, čo funguje a funguje tak najlepšie a čo musí byť navýšené a čo musí pretrvať. Ďakujem všetkým za dobré argumenty, ktoré ste tu predniesli v príprave na trialóg o rozpočtovom zmierovacom konaní na rozpočet 2018 Pán spravodajca, e, želáte si vystúpiť na záver? Ja veľmi stručne, pán predseda. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Ďakujem aj za výmenu názorov. Ja by som rád ešte zdôraznil, že presne to, čo komisia teraz povedala, a totiž, že prostriedky Európskej dobrovoľníckej služby na internú výmenu EU budú presunuté do ESC, e, zboru Solidarity. To bude potom, čo sa všetko vyškodno. No, vieme, že program Erasmus je podfinancovaný, ale vieme tiež, že Európska dobrovoľnícka služba je súčasťou programu Erasmus a to, že túto dobrovoľníckú službu ďalej rozvíjame pomocou Fondu Solidarity. A preto myslím, že to, čo už bolo predtým e, zamýšľané pre dobrovoľníckú službu, e, sa dá presunúť do e, zboru Solidarity, pretože to je pokračovanie dobrovoľníckej služby. Ja sa v každom prípade teším na ďalšie pozmeňujúce návrhy a ďakujem za diskusiu. Merci. Merci. Ďakujem, pán spravodajca. Pozmeňujúce návrhy treba predložiť do 14. novembra 12.00. Vo výbore pre rozpočet budeme hlasovať 4. decembra. Um, musíme pripraviť stanovisko a výbor pre kultúru je gestorským výborom. Predloží, bude hlasovať o, vo výbore kult o e, tejto téme v januári budúceho roku. Pán Kolmel, e, a teraz tu máme výmenu informácií o delikvencii, o kriminalite, najmä e, v štátoch mimo EÚ a pre ľudí, ktorí e, sú bez vlasti. Pán Kolmel, nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. s Európskym e, registrom pre e, teda, e, informačný systém registrov trestov už orgány členských štátov Eh, môžu získavať informácie z členského štátu pôvodu eh, o predchádzajúcich odsudeniach eh, ich štátnych príslušníkov. Aj keď je dnes možné získavať informácie odsúdených štátnych príslušníkov tretich krajín a osôb bez štátnej príslušnosti pomocou mechanizmu hit-no-hit, no hit predsa len pre tento postup neexistuje efektívny postup. Tento postup hit no hit znamená, že e, sa pýtate všetkých a dostanete odpoveď, e, či teda je tu e, v databáze zhoda alebo nie. A jeden z dôvodov, že tento systém sa využíva tak zdráhavo, je, že členské štáty, ktoré tak, majú záujem o takéto informácie, musia v prípade potreby všetkým členským štátom zaslať požiadavku, keďže je to decentrálny systém. To znamená, že ak nejaká krajina, napríklad Francúzsko, chce vedieť niečo o nejakej konkrétnej osobe, potom 27, 27 e, ďalším členským štátom musí e, zaslať takúto žiadosť o informácie a to je spojené samozrejme s veľkou administratívnou záťažou, takže e, náklady na tento postup by v takomto prípade boli 78 miliónov eur vo všetkých členských štátoch a predstavovalo by to naozaj e, teda e, veľmi komplikovaný postup, vysoké náklady pre všetkých zúčastnených e, v rámci teda pracovného procesu ECRIS. Takže tu ide o príslušníkov tretích štátov a bez štátneho príslušníctva v prípade Eh, obyva, občanov členských štátov je situácia už jasná, ale v prípade mm, bez, eh, ľudí bez štátneho eh, príslušníctva je to momentálne problém. Takže iba v 5 prípadoch, v 5% prípadov sa momentálne využíva ECRIS pre tento typ osôb TCN a má to význam práve v súvislosti s teroristickými e, útokmi. E, práve z tejto situácie vyplýva, že tu potrebujeme návrh na vytvorenie centrálneho systému pre spracovávanie žiadosti a pre konzultáciu týchto údajov. Nový návrh sa sústreďuje na centralizovaný systém, ktorý by agentúra EULISA vytvorila a spravovala pričom alfanumenické e, e, údaje e, aj teda fotografie by sa takto ukladali. To by prinášalo prínos, že by tu bol priamy prístup aj pre Eurojust, Europol a aj pre Eulizu Dôležité je tu aj e, lepšie prepojenie existujúcich databáz medzi členskými štátmi, aby sme tu mali efektívne e, stíhanie a prevenciu teroristických činov. S takýmto centrálnym e, systémom by orgány členských štátov mohli potom ľahko zistiť, v akých iných členských štátoch by mohli byť zápisy v registri trestov k príslušným osobám a, tieto krajiny by potom mohli použiť tieto údaje ECRIS na to, aby bolo možné zamedziť e, možným teroristickým činom alebo aby sa zefektívnilo trestné stíhanie. A toto by potom e, platilo pre všetky krajiny. Návrh nariadenia teda právom chce zabraňovať de- informačným deficitom a dať možnosť príslušným orgánom, aby jednoducho a rýchlo mali k dispozícii všetky relevantné údaje. E, finančný odhad vyzerá nasledovne. Komisia odhaduje, že jednorazové náklady pre európsky rozpočet pre vývoj E, tohto systému a jeho fungovanie od roku 2018 do roku 2020 e, bude predstavať 13 miliónov eur vrátane zamestnania e, piatich zamestnancov vo fázi vývoja teda pri agentúre EULISA. Potom stále náklady pre údržbu systému sa odhľadú na 2,1 milióna eur na rok Jednorazové náklady pre členské štáty sa odhadzujú, odhadujú na 13,3 milióna eur, pričom e, každoročné náklady pre členské štáty v priebehu času by predstavovali e, na začiatok 6 miliónov, neskôr 15,4 milióna eur v prípade plného využívania. Ak sa to teraz sčíta dokopy, tak to znamená, E, že e, tu budeme potrebovať 26 miliónov eur pre inštaláciu systému a potom tam budeme mať stále náklady 17,5 milióna eur. To samozrejme nie je málo, ale musíme si jasne uvedomiť, že za to e, tu budeme mať úspory. Ako som spomenul, aktuálny, veľmi neefektívny systém stojí 78 miliónov ročne, a teda ak by sme e, odpočítali tie jednorazové náklady, tak by sme zredukovali e, náklady na, o približne 60 miliónov eur a to je teda vynikajúci výsledok. Náklady pre rozpočet EÚ e, v rámci rozpočtu v tomto programovom období môžu byť pokryté z rozpočtovej linky EULISA do veľkej miery, ak príslušne posilníme naše prostriedky v tejto oblasti a je to zlučiteľné s aktuálnym viacročným finančným rámcom. Od roku 2021 dopad na rozpočet tu bude iba na úrovni údržby systémy, e, systému. Každý členský štát by mal svoje vlastné náklady na správu a používanie a údržbu ECRISu vlastne niesť tie náklady sám e, z rozpočtu pre svoj e, vlastný register trestov. Ja považujem e, tento návrh za primeraný, aj keď je teda cena nového návrhu pre rozpočet EÚ aj pre členské štáty je vyššia než návrh z roku 2016, mali by tieto veľké úspory pri administratívnych nákladoch by sa mali zohľadniť a preto celkovo e, tento postup z môjho pohľadu je pre nás veľmi hospodárny, pričom e, zároveň značn, ponúka značné zvýšenie kvality. Zároveň by som však chcel požiadať komisiu, aby mm, takisto EULISu aj členské štáty, aby pri implementácii a používaní systému používali čo najefektívnejšie postupy z pohľadu nákladov a preto tu máme niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktoré predostierame ako e, výbor e, pre rozpočet e, gestorskému výboru. Ďakujem, pán Komel, za vašu prezentáciu. E, tam zdôrazňujete pridanú hodnotu tohto návrhu. A teraz sa obraciam na kolegov. Pán Dopre, vy ste požiadali o slovo? Nie? Nech sa páči, dávam vám. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som povedať, že e, skutočne súhlasím s takmer všetkým, čo kolega Kolmel povedal. Táto zmena, ktorú navrhuje komisia, je rozumná podľa môjho názoru pokiaľ ide o dodatočnú funkčnosť. Súhlasím s pánom Kulmelom tiež v tom, že finančné náklady sú rozumné a proporčné. A ja si myslím, že e, tento návrh je skutočne rozumný a rešpektu a teda primeraný. A ešte sa chcem obrátiť na zástupcu Európskej komisie. Ide tu o zlepšenie, ktoré umožní e, oboznámiť sa rýchlejšie s trestnými záznamami e, štátnych príslušníkov tretich krajín a osôb bez štátnej príslušnosti. Ale treba, aby to k niečomu bolo. A ja mám takúto otázku. My sme vytvorili nový systém ETIAS predbežné povolenie vstupu na územie EÚ. E, vy predpokladáte v tomto nariadení nejaké e, prepojenie tohto nového systému s ETIASom? E, myslím si, že by bolo zaujímavé, že keď vytvárame niečo, tak by bolo dobre, keby to bolo interoperabilné s nejakým iným systémom, lebo občania tretich krajín, ktorí chcú vstúpiť do EÚ a tak e, myslím si, že keď už sa oboznámime s ich e, e, registrom trestov, tak mali by sme to používať. Toto nie je len technický argument, ale aj rozpočtový argument, pretože od okamihu, keď venujeme nejaké fondy na e, tento cieľ, tak je dôležité, aby boli tie fondy aj rentabilne použité a aby zvýšili napríklad interoperabilitu a efektívnosť bez e, zbytočného navýšenia nákladov. A moja otázka na komisiu je, či e, je tu možné predpokladať interoperabilitu s existujúcimi e, programami ako ETIAS. Pani Gardia Zabal, ďakujem pán predseda. Keď som si vypočula pána e, Depreza, ktorý hovoril o interoperabilite, ja si myslím, že to je e, druhé najčastejšie používané slovo v tomto výbore po flexibilite. Myslím si, že pán Kelmel sa tu snažil prezentovať z rozpočtového hľadiska ale samozrejme, že tu je ešte zložka, ktorá sa týka výboru Libe a nie je to prvá téma, ktorá sa takýmto spôsobom rozoberá. Ja teda súhlasím so stanoviskom pána Kölmela, aj keď je to komplikovaná vec, tak on sa tam venoval iba rozpočtovým záležitostiam, transparentnosti, účtovaniu a my e, súhlasíme s návrhmi, e, s väčšinou návrhov E, ktoré predniesol a ak predložíme nejaké pozmenujúce návrhy, tak to budú len drobnosti. Ďakujem. Nejaké ďalšie vystúpenia? Želá si niekto z kolegov vystúpiť? Pán Jurel, želáte si zodpovedať na otázky a na poznámky spravodajcov a jednotlivých rečníkov? Like to, uh... Ďakujem pekne. Chcel by som e, poďakovať spravodajcovi pánovi Kulmelovi za jeho podporu e, tohto návrhu a tiež ostatným členom, ktorí sa zapojili do diskusie a vyjadrili svoju podporu návrhu komisie. Pokiaľ ide o navrhované pozmeňovacie návrhy, mám e, tu zatiaľ jeden komentár k pozmeňovaciemu návrhu číslo 4, kde spravodajca navrhuje zvýšiť frekvenciu hodnotení ako komisia my by sme uprednostnili eh, pôvodnú nezmenenú hodnotu eh, na úrovni troch rokoch po začiatku fungovaní systému a každé 4 roky potom z toho dôvodu, že už sú iné eh, správy, ktoré sa predpokladajú, ktoré má EULISA vypracovávať a takisto aj komisia, ktoré e, celkovo e, postačujú. Rád vám poskytnem bližšie informácie k tomuto, keď budete mať záujem. A pokiaľ ide o otázku pána Depré, tak e, ja osobne si myslím, že je to extrémne logická otázka. úprimne povedané, nenašiel, nenašiel som v mojom briefingu odpoveď na ňu. A teraz budem sa to snažiť zistiť a čo najrychlejšie vám postupím písomnú odpoveď. Ďakujem. Interoperabilita, aj keď je to isté, istá posadnutosť, tak predsa len e, to treba e, e konfrontovať trošku aj s realitou. Pán Kelmel, nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem, pán predseda. E, ďakujem kolegom aj zástupcovi komisie za ich slova. Teším sa na e, tie nahlásené pozmaňovacie návrhy. A samozrejme tie návrhy, ktoré sme vypracovali doteraz, e, v nich zohľadníme aj poznámky zástupcu komisie. Avšak momentálne e, sa prikláňam k tomu, e, že pred predložené, predložená frekvencia tých preskúmaní je dobrá z, nič nehovorí proti tomu, že z hodnotení by sa mohli e, vypracovať aj nejaké dodatočné práce. Takže nemusí to predstavať doratočnú prácu. A hodnotenie je predsa hodnotenie, môže vyplynúť aj z iných e, správ, e, ktoré by sa možno dali využiť aj pre ECRIS, ale budem sa tým ešte zaoberať e, presnejšie. Ďakujem veľmi pekne ešte raz kolegom, ktorí chcú tento návrh podporiť. Ďakujem, pán Kolmel. Pozmenujúce návrhy treba predložiť do 15. novembra 12.00. 4. E, decembra budeme o tom rokovať o výbore pre rozpočet a výbor e, LIBE o tom bude e, rokovať 24. januára. Ešte tu máme bod rôzne, že asi niekto vystúpiť nie. Takže Naša budúca schôdza sa uskutoční 22. a určite aj 23. novembra a tým pádom ukončujem našu schôdzu.